ktorý sa prihlásil o slovo. Pán Januš Vojčechovský. Ďakujem. Pani poslanci, vážení kolegovia, včera v meste Ulč v Polsku na pracovisku v jeho úrade Ešte raz, pán predseda, vážení kolegovia, včera v Polsku v meste Ulč na svojom pracovisku eh, jeden europoslanec bol zabitý. Eh, bol to zamestnanec môjho úradu, pán Marek Rošák eh, nie je žiadnych pochybností, že tento trestný čin a táto vražda bola výsledkom nenávisti voči hlavnej strane Polska, strane spravodlivosti a slobody. E, táto e, e, strana je už dlho napadaná a terčom kritiky, čo viedlo k tomuto zločinu. Nenávisť a násilie nemá miesto v Európe a v európskej demokracii poslanci, pán predseda, chcel by som vás poprosiť o vyhlásenie minúty ticha na prejav úcty voči pánovi Marchovi Rošachovi, ktorý zahynul na svojom pracovisku. Prosím, aby ste sa postavili. Madame, the floor is yours. Six... Nech sa páči, máte slovo 684. Hier. Voorzitter, net hebben we laten zien hoe waardig dat we kunnen zijn als. Áno, ďakujem, pán predseda. E, my sme práve ukázali, čo ako parlament vieme urobiť v takomto čase E, tu na, v plenárnej miestnosti sme podpisovali nejaké uznesenie a videla som, že sú tu ľudia, ktorí majú za sebou balóniky na podporu niektorých pozmenujúcich e, e, návrhov a myslím si, že toto nie je... Toto nie je vhodné v parlamente a prosím pána predsedu, aby to uviedol na pravú mieru. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k hlasovaniu. Dámy a páni, hlasujeme. Point of order. Point of order. May I, may I ask you to make... Um, Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste tieto balóny e, z, tohto, z tejto miestnosti e, dali vyniesť. Máme tu e, potom v opačnom prípade my si môžeme tiež priniesť žlté alebo červené balóny na budúce. Vážení kolegovia, dnes budeme hlasovať o téme, ktorá je veľmi dôležitá a je prepojená s vašimi dnešnými prejavmi. Chcel by som vás požiadať o to, aby ste sa tohto prejavu vzdali a aby ste eh, nás nechali hlasovať. Ja som eh, síce eh, s vami, ale želám si, aby ste to neprejavovali na plenárnom zasadnutí. Vážení kolegovia, dámy a páni, E, e, začíname hlasovať. Budeme hlasovať podľa zjednodušeného postupu, pokiaľ ide o revíziu rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a komisiou. Je to veľmi dôležité hlasovanie a dávam vám hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem. Prijatý. Máme spravozdanie pana Rangela v sprawie... Teraz podľa programu hlasujeme o správe pána Rangela o prispôsobení sa parlamentu k rámcovej dohode, revidovanej rámcovej dohode medzi parlamentom a komisiou. Hlasujeme. E, potrebujeme väčšinu, kvalifikovanú väčšinu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tam väčšina je jednoznačná. Čiže správa sa prijíma. Dovolte mi povedať, že toto je výsledok našich dlhých rokovaní s Európskou komisiou. Chcel by som zdôrazniť eh, predovšetkým to úlohu pána spravodajcu, pána Rangela, ale aj pána Lejneho eh, ktorí v našom mene viedli rokovania s Európskou komisiou. Bol to pán Svoboda, pani Hons, pani Rod Balens, pán Henke Títo všetci prispeli e, k tomuto dobrému výsledku rokovaní. Ďakujem aj pánovi predsedovi Jose Manuelovi Barosovi, ako aj podpredsedovi pánovi Ševčovičovi. E, boli sme voči sebe veľmi otvorení, výsledok je vynikajúci a preto chcem zablahoželať obidvom stranám za ich plodnú spoluprácu. We are, we are going to sign Teraz podpíšeme tú dohodu, pán predseda.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 Prijatý. v ten spôsob zmenenom propozície komisie. Dávam hlasové o e, pozmenenom návrhu komisie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Poddaję pod głosowanie projekt rezolucji legislacyjnej. Hlasujem o návrhu legislatívneho uznesenia. Hlasujeme nominálne. Otváram hlasovanie. Czy wszyscy głosowali? Za... Wszyscy ste hlasovali. Končím hlasovanie. Prijatý. Ako to môžete konštatovať drvivou väčšinou. Chcel by som sa poďakovať pani Kresle, pánovi Rybelinimu a všetkým tým, ktorí prispeli k rokovaniam. Blahoželám podľa programu by sme mali hlasovať o správe pána Rabkaja. Ide o pozmenenie štatútu e, úradníkov parlamentu. E, máme 42 pozmenujúcich návrhov legislatívneho výboru. E, dávam hlasovať o celom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Propozycje komisji. Kto je za? Dávam hlasovať o, no, o takto pozmenenom návrhu výboru. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Dávam hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci sme hlasovali. Končím hlasovanie. Prijatý drvivá väčšina. Blahoželám pánovi Radkajovi, nášmu spravodajcovi. Tretia správa, to je správa pána Gualtieriho a Šuriana. Podľa programu budeme hlasovať o správach týchto dvoch autorov. Um, um, stanovisku rady, pokiaľ ide o opravný rozpo- návrh opravného rozpočtu číslo 6 na rok 2010. Uh, číslo 2 hlasujeme, kto je za, kto je proti. Uh, skončilo sa hlasovanie. Ďakujem. Návrh je prijatý. Ten návrh je teda, správa je prijatá a blahoželám pánovi Gualtierimu a pánovi Šurianovi. Proces Dámy a páni, týmto sme skončili legislatívny e, postup spojený s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať viacerým osobám, ktoré sa nachádzajú v tejto sieni v tomto momente. E, blahoželám im k ich veľmi zodpovednej práci. Ide predovšetkým o predsedov výborov Európskeho parlamentu, ktorí E, prispievali svojim dielom. Ďakujem, dámy a páni, pán predseda, za vašu vynikajúcu prácu. Ďakujem osobne aj niektorým osobám, ktoré zastupovali Európsky parlament, parlament pri rokovaniach, aj ako zástupcovia. Zasluhujú si, aby sme ich tu citovali. Je to Helmar Brock, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Kressler, e, pán Rivalini, Bernard Rapkaj. Tie dve osoby, Laslo Šuriav a Sidonia Jeržejerská mali na starosti rozpočet a chcem ich tu osobitne vyzdvihnúť, pretože ich e, práca bola obrovská a prispela k tomu, aby sme dospeli k e, dobrému záveru rokovaní o Európskej službe pre vonkajšiu službu. Táto dohoda bude určite slúžiť záujmom Európskej únie, čiže oblahoželáme všetkým týchto, týmto osobám, ako aj Lady Ashtonovej a osobám, ktoré e, rokovali v jej mene. Blahoželáme e, e, rade, pán veľvyslanec Kristoferson je tu tiež s nami, takisto sa zapojil do rokovaní a môžete im zatlieskať. Where is, where is Because we changed. Uh, yes. I prepared some flowers. Áno, ja som e, pripravil nejaké kvety pre Lady Ashtonovú, ale nie je tu. Takže ako zvyčajne je nevyhnutné počkať na dámy. Ja som to síce neočakával, ale musíme byť pripravení aj na takúto situáciu, pretože sme muži a sme pripravení na všetko.